Kišut. Zajtra o 12. budeme hlasovať o tomto bodu a teraz prichádzame k poslednému dnešnému bodu. Je to správa tiež od pani Kristu Drovol. Je to, téma je o spoločná obchodná politika, takže pani spravodajkyňa, máte slovo 4 minúty. Ešte raz, pán predseda, mučas gracias. Ďakujem pekne. Správa v stručnosti Omnibus 1 je prispôsobenie celého obchodného práva EÚ a našich celých postupov na nové ustanovenia zmluvy, e, Lisabonskej zmluvy, konkrétne článku 290 a 291. A s Lisabonskou zmluvou Európsky parlament disponuje e, e, s právom spolurozhodovania v obchodných otázkach, akými, aké nemá žiaden iný parlament v Európskej únii. Náš model je v podstate model, ako je americký kongres, ale nie kolegovia v národných hlavných mestách nemajú takýto model. Doposiaľ bola európska obchodná politika v zásade explicitne na základe postupov bola vyňatá z postupov komitológie a namiesto toho rozhod, a kde rozhodovala rada. Tento režim bol ukončený, exekutívne rozhodnutia v obchodnej politike, ako aj v iných polit- oblastiach politiky Európskej únie, spada pod komisiu. Avšak komisia e, nemôže to robiť vo vzduchoprázdnom priestore. V stručnosti by som e, rada e, spomenula zmeny, ktoré sú v mojej správe. Poprvé, zohľadnenie common understanding, spoločného chápania. Európska komisia e, spolu s radou a parlamentom sa dohodla na spoločnom chápaní, pri ktorom aplikácia delegovaných právnych aktov, ako aj vykonávacích ustanovení, bude e, podrobená jednotnému modelu. Moje, na moje udivenie komisia vo svojom návrhu to nezohľadnila a preto moja správa poukazuje na to a pridržiava sa toho, čo je uvedené v Common Understanding. Po druhé, správa potvrdzuje zavedenie delegovaných právnych aktov do všetkých oblastí navrhnutých komisiou. Po tretie, otázka preskúmania alebo postupu poradenia eh, je to podstup preskúpania v prípade aplikácie vykonávacích predpisov vo väčšine prípadov. Avšak existujú nie, niekedy prípady, kde by boli, také, boli takéto pre, postupy e, príliš zdlhavé, tak v tom prípade máme iné postupy, ktoré navrhujeme. Ďalší bod, konzultačný postup. My chceme respektíve potvrdzujeme návrh komisie namiesto konzultácií, ktoré v súčasnosti už nie sú potrebné pri e, začiatku konania, pri antidumping a antisumvenčných opatreniach, aby existovala informačná povinnosť voči členským štátom. Lehoty v antidumpingovom a antisumvenčnom opatrení. e, nechceme, aby boli e, ďalej rozvinuté. Priemysel potrebuje a obchodní partnery potrebujú bezpečnosť pri plánovaní a to je možné len pri kratších lehotách. A tam potom sú tie opatrenia aj efektívnejšie a preto návrh správy predpoklada skrátenie lehôd. Pre e, vždy sú možné e, výnimočné situácie. Vo väčšine predložených opatrení správa e, sa venuje, sa dostane in, iná verejnosť. A ako je to dôležité, e, to ukazuje aktuálnosti diskusia o akte, o postupe akta. E, tento postup nebol tr- transparentný, vedieme v čase internetu a preto nie je možné informovať dostatočne. Moja správa zodpovedá v podstate zodpovedá zmenám e, z Lisabonskej zmluvy a je to správa, ktorá e, je veľmi technická, veľa práce si vyžadovala v technických oblastiach a zároveň aj vysoko politická, pretože e, otvára novú dobu vo veľmi dôležitej oblasti e, obchodných vzťahov. Ďakujem i všetkým tieňovým spravodajcom, aj pánu komisárovi Degišt a pán Šiolos. E, poprosím, aby ste odovzdali moju vďaku. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Quistwood. Slovo má pán komisár. E, e, Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. Dovolte mi hneď od samého začiatku, aby som povedal, že pán komisár de Gucht je v súčasnosti v zahraničí a informáciu o tom, že toto bude na programe zasadnutia dostal veľmi neskoro, nemohol zmeniť už svoj program, ale on by si naozaj veľmi prial to, aby tu mohol byť. A práve preto ma požiadala, aby som za komisiu hovorila o tejto otázke ja. Komisia e, by sa chcela poďakovať e, pani spravodajkyni a aj e, pánovi tieňovému spravodajcovi, pánovi Morejrovi, ako aj členom e, výboru pre medzinárodný obchod, pretože konštruktívne pristupovali k tomuto návrhu, pretože je to prvý a veľmi dôležitý e, krok k tomu, aby sme zosúladili existujúcu legislatívu v nadväznosti na obchodnú politiku a samozrejme, že aj e, vykonávacie akty a delegované akty je potrebné patričným spôsobom pozmeniť. Komisia veľmi úzko spolupracuje s radou a snažíme sa e, celú túto záležitosť doviesť do samého konca čo najrychlejšie. Samozrejme, že to bude veľmi veľa e, pozmenujúcich návrhov, s ktorými sme sa stretli a nemôžem ich jednotlivo pripomienkovať, pretože toto je detailná práca, ktorú je potrebné naozaj e, vykonávať v rámci trialógu, ale niekoľko všeobecných poznámok. V zásade môže komisia prijať všetky pozmenujúce návrhy, ktoré by vlastne naznačovali, že by to mala byť konzultačný postup, pokiaľ ide o prípravné opatrenia. Komisia samozrejme uznáva, že delegované aktívy mali byť vložené do nariadenia v nadväznosti na predbežné bezpečnostné opatrenia v súvislosti s Čínou. Potom by sa komisia chcela poďakovať tým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy týkajúce sa antidumpingu. Súhlasíme, um, pokiaľ ide o samotného ducha týchto uh, pozmeňujúcich návrhov, ale každopádne sú s týmto spojené isté problémy z praktického hľadiska a aj z hľadiska právneho. Komisia bude musieť nájsť spôsob, ako tieto otázky riešiť. Na základe diskusí, ktoré sa e, budú konať e, medzi týmito tromi e, inštitúciami, po tom, ako parlament túto správu odsúhlasí. Komisia by sa chcela v podstate poďakovať parlamentu za všetku tú prácu, ktorú teraz odviedol a e, dúfame, že nám budete pomáhať v tom, aby sme túto prácu doviedli e, do zdárneho konca podľa možností čo najskôr. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pán predseda, ďakujeme pán komisár. Takže za jednotlivé politické strany pán Kasparin za EPP. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, pokiaľ ide o diskusiu v súvislosti e, s touto veľmi dôležitou témou, bohužiaľ sa táto diskusia odohráva veľmi neskoro a v prítomnosti zastupujúceho komisára. Ale veľmi mi je ľúto e, toho, že táto správa skutočne e, rieši veľmi mnohé veci, za ktoré bojoval tento parlament v posledných desaťročiach a hlavne pokiaľ ide o spoločnú obchodnú politiku. Pretože tak ako naša kolegyňa pani Quisthud Rovol a ostatní kolegovia, zasahuje to naozaj a pretavuje to Lisabonskú zmluvu a tak ako absolútne správne to formulovala naša kolegyňa pani Quisthud Rovol, Samozrejme, že právomoci parlamentu a teraz dodatočne cez omnibus tie, takéto právomoci neexistujú nikde na svete. Možno, že ak sa budeme porovnávať e, so Spojenými štátmi americkými, že budeme mať v podstate takéto e, podobné právomoci, ale každopádne pokiaľ ide o nemecký e, parlament, e, každopádne na spolkovej úrovni nemáme proste takéto právomoci. Myslíme si, že naozaj e, tieto zmeny boli e, nevyhnutné. Veľmi sme vďační kolegom a aj našej kolegyni za všetku tú vervu, s ktorou sa pustila do tejto práce. Vážení kolegovia, ja by som si naozaj prijal aby, e, pokiaľ ide o spoločnú obchodnú politiku, sme si boli vedomí zodpovednosti, ktorú nesie Európsky parlament. To znamená, že my už nebudeme vlastne tí, ktorí budú frflať a ktorých nikto nebude e, brať vážne. A myslím si, že naozaj, a o tomto sa tu už hovorilo, že toto sú záležitosti, za ktoré zodpovedáme a budeme to samozrejme s veľkou vážnosťou skúmať a som presvedčený, že Európsky parlament by mal využiť všetky možnosti, aby bol parlament naozaj pripravený, pokiaľ ide o otázky komitologické, pokiaľ ide o prax a tak ďalej, aby sme skutočne uh, mohli tieto veci kontrolovať a mať nad nimi istý dohľad. Veľmi pekne ďakujeme, pán Kaspari. Teraz na 1,5 minúty pán Moreira. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No už trvalo to nejaký čas, odkedy sa naposledy eh, zaoberal Európsky parlament spoločnou obchodnou politikou EÚ. Eh, e A teraz samozrejme musíme brať do úvahy aj delegované, aj vykonovacie akty eh, v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu. Európska komisia bude mať len legislatívnu právomoc prostredníctvom delegovaných aktov, ktoré, spolieha, ktoré podliehajú monitorovaniu a dohľadu Európskeho parlamentu. A po druhé, je to komisia a nie rada, ktorá vlastne bude podliať členským štátom. A pokiaľ ide o tento obchod medzinárodný, toto je výlučná kompetencia únie a nie členských štátov. Na to je potrebné upozorniť a samozrejme, že by sme mali brať do úvahy patričné komunitárne záležitosti a legislatívu. A musíme byť veľmi prísni, hlavne pokiaľ ide o vykonávanie novej zmluvy v nadväznosti na legislatívne opatrenia. A parlament musí mať absolútnu kontrolu nad všetkým legislatívnym výstupom EÚ. A pokiaľ ide o delegované akty, vždy sa stretávame s tak takými prípadmi, kde komisia v podstate chce pozmeňovať alebo upravovať legislatívne akty. Ďalej, členské štáty e, môžu, mať, môžu vetovať e, také, nemôžu vetovať e, takéto kroky komisie, pretože toto spadá výlučne pod jurisdikciu EU. Môže sa to stať vo výnimočnom prípade, ale inak pra, túto pravidlo e, veta neplatí. Takže by som naozaj chcel pogratulovať pani Kvisthodrovou a naozaj si myslím, že toto je veľmi užitočný proces za liberálov a demokratov pani Kochmerin. Veľmi pekne vám ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o európsku obchodnú politiku, myslím, že sa mnohé veci zmenili. Máme úplne iný právny základ a je to tu a hlavne viditeľné v Európskom parlamente, že aké má dôsledky v podstate e, takáto nová zmluva. Toto je téma, o ktorej práve diskutujeme a na prvý pohľad ide o technické otázky, ako je napríklad zavedenie Um, istých záležitostí, pokiaľ ide o delegované uh, akty, respektíve vykonávacie akty, ale za tým samozrejme uh, musíme vidieť a absolútne jasné um, obchodné záujmy. Ide v podstate o to, Um, a ide o peniaze, pokiaľ ide o subvencie, pokiaľ ide o ochranné opatrenia a tak ďalej. Uh, a toto samozrejme je pre verejnosť veľmi e, zaujímavé, pretože pani um, ehm, Quisthout Rovol o tom hovorila, keby sme mali transparentnosť, pokiaľ ide o túto tému, e, tak by sme si samozrejme mohli ušetriť veľmi veľa námahy. Ja si naozaj myslím, že v tomto bode môžeme povedať len veľmi pekne ďakujeme pani spravodajkyni, pretože suverenným spôsobom túto tému zvláda a naozaj proste mm, prácu ostatných kolegov veľmi e, dobrým spôsobom viedla a naozaj môžeme povedať len srdečne ďakujeme. Veľmi pekne ďakujeme pani Kochmerin. Teraz dávam na dve minúty slovo pani Köstingerovej. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Táto správa, pokiaľ ide o spoločnú obchodnú politiku, tá je tá obchodná politika je skôr známa pod eh, názvom Omnibus 1. Ide v podstate o európsku eh, medzinárodnú obchodnú politiku. Máme samozrejme obrovskú eh, obrovskú tému, ktorou sa teraz zaoberáme a samozrejme, že toto je prvý krok a teraz e, bude nasledovať druhý krok, pretože to budú delegované vykonávacie akty, tak ako toto bolo spomínané už niekoľkými e, kolegami. Chcela by som v podstate hovoriť o troch bodoch, ktoré z môjho hľadiska sú eh, podľa mňa významné. Podľa mňa je to naozaj veľmi, veľmi významná záležitosť. Pokiaľ ide o preskúmanie, áno, preskúmanie eh, rozhodne, ale ehm, dobrá situácia si vyžaduje to, aby sme veľmi rýchlo konali a to sa samozrejme týka aj tých osôb, z, pomedzi našich radov. Prostrednícom Lisabonskej zmluvy e, konzultačný postup v podstate e, je e, nutný aj naďalej a isté veci by sme mali rozoznávať hneď na začiatku, aby sme naozaj mohli prijať patričné politické rozhodnutia. A pokiaľ ide o otázku lehot, samozrejme, že aby sa to, aby sa to vykonávalo čo najrychlejšie, je v záujme všetkých e, zainteresovaných. Tie lehoty je potrebné skrátiť a práve preto, pokiaľ ide o e, konzultačný postup a um, takýto postup preskúmania, tam si môžeme ušetriť minimálne dva mesiace. Takže um, naozaj sa teším tejto predloženej pr- správe o spoločnej obchodnej politike a a pani spravodajkyni k nej gratulujeme. Veľmi pekne ďakujeme pani Kestinger. A teraz na 1,5 minúty pán Leichtfried. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predseda. A vážená pani um, spravodajky, vážený pán komisár, môžem povedať len toľko, že Európska spoločná obchodná politika bola naozaj uh, oblasťou, ktorá predstavovala veľmi veľký úspech Európskej únie, pretože tu išlo naozaj o kompetencie ktoré spadali pod hlavičku e, Európskej únie. A teraz v podstate e, Európsky parlament v rámci e, spoločného postupu vlastne takisto dostal patričné právomoci. Dúfam, že táto politika bude ešte úspešnejšia. Prirodzene, že toto je mimoriadne komplikované, pretože je potrebné vlastne zapracovať ten starý postup eh, do eh, týchto nových podmienok. Nám sa, hádam, podarí nájsť taký systém, ktorý je dôveryhodný, ale kde aj funguje istá kontrola, na, v rámci ktorého môže komisia patričným spôsobom v podstate veľmi rýchlo reagovať. A dúfame, že sa uh, už nič nestane také, ako sme predtým zažili s rôznymi inými aktami v nadväznosti na spoločnú obchodnú politiku. Ďakujem. Teraz ideme na eh, KSDI a slovo má pani Basesko na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja podporujem zmenu tých 26 legislatívnych aktov rady, ktoré sa týkajú spoločnej obchodnej politiky aby sme eh, boli v súlade s novým systémom vykonávacích aktov a aktov prenesenej pravomoci. Je dobré, že komisia posilnila svoje vykonávacie schopnosti a to posilní aj celkovú účinnosť našej obchodnej politiky, aby sa Európska únia stala konkurencieschopnejšou v zahraničí. Je veľmi dobré, že sa komisia zhostila ujela iniciatívy ohľadom týchto úprav, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy. Ja podporujem rozhodnutie komisie využiť ten um, postup s preskupením u väčšiny prípadov, ktoré predpokladajú vykonávacie akty. Je dobré, že sa to stalo a bolo to naozaj treba. Ďakujem pekne, pán predseda. Umožnite mi pár stručných poznámok na záver. Ako ukázala celá diskusia, je to téma, ktorá je veľmi zložitá a zahrania veľa dôležitých legislatívnych nástrojov v oblasti obchodnej politiky. A toto zdôvodňuje všetko úsilie a čas, ktorý sme vložili do jeho riešenia. Za druhé, komisia priaznivo víta návrhy parlamentu a je dobré, že na ňom môže spolupracovať v rámci trialogu. je dôležité, akým spôsobom budeme v budúcnosti riadiť nástroje našej obchodnej obrannej politiky a musím komisii poďakovať za všetku hĺbkovú spoluprácu na tomto spise a tiež vás chcem uistiť, že pán komisár bude aj naďalej spolupracovať s parlamentom na ďalšom vývoji spoločnej obchodnej politiky. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia kolegyňa. Rýchlo a krátko ďakujem tieňovej spravodajkyne a ďakujem aj pánovi Ciolosovi e, za komisiu, ktorý tu e, zabezpečil veľmi e, dobrú spoluprácu a ja sa k tomu vrátim. Zajtra budeme riadne hlasovať o všetkých pozmeňujúcich návrhoch a tiež urobíme konečné hlasovanie a v tomto veľmi dôležitej témy je to ešte dôležité, aby sme mali ešte jedno plenárne rozhodnutie a k tejto správe chcem povedať, že s kolegami pôjdeme posilniť do e, trialogu a chcem dospieť k záveru, pretože všetci sme pripravení ku kompromisu a všetci sme ústretoví a ide tu o to, že v zákonu darne novom prostredí sa musíme všetci e, o to posnažiť a smerovať naše úsilie rovnakým smerom. Ďakujem a myslím, že všetci ideme teraz spať. Ďakujem pekne za vaše želanie a a e, ďakujem za odvodne tohoto bodu a budem hlasovať o tom zajtra o 12.00 a ďalšia skúza bude